Dámy a páni, prejdeme k hlasovaniu. Budeme hlasovať o siedmých návrhoch uznesení o situácii na Kube. Šiesť e, skupín je za týmto návrhom uznesení. Pýtam sa, či sa niekto hlasí o slovo pán Goebbels. Vážený pán predseda, Prosím, počkajme ešte chvíľku, pretože mnohí kolegovia ešte trčia vo výťahoch. Niekto mal vynikajúci nápad. Opravovať e, výťahy práve keď my sme tu mohli to urobiť e, počas vyšných troch týždňov, ale nie. onorevole Goebbels. Áno, pán Goebbels. Už aj tak je 5 minút po 12. Takže ja myslím, že jednoducho pristúpime k hlasovaniu. Druhý pozmeňujúci návrh z pera GUE. Hlasujeme menovite. Prosím, hlasujte. si už hlasovali. Hlasovanie je ukončené. A tak predsa len nie. Tak ešte môžeme hlasovať. Aj ja mám príležitosť ešte hlasovať. La votazione chiusa. Teraz je hlasovanie ukončené. Zamietnutý návrh. Tretí pozmeňujúci návrh, opäť menovité hlasovanie. Prosím, hlasujte. Všetci už odhlasovali. Hlasovanie je ukončené. Taktiež zamietnutý návrh. Desiatý odsek, menovité hlasovanie. Hlasujte. Všetci už odhlasovali. Hlasovanie je ukončené. Schválený odsek 10. Teraz návrh číslo 1, menovité hlasovanie. Hlasujte, prosím. Všetci už hlasovali. Hlasovanie je ukončené. Zamietnutý návrh. Teraz hlasujeme o celom návrhu spoločného uznesenia. Menovite. Hlasujte, prosím. Všetci už hlasovali. Hlasovanie je ukončené. Toto uznesenie je veľkou väčšinou prijaté. Ostatné uznesenia odpadajú, takže blahoželám tým, ktorí na tomto dokumente pracovali. Teraz hlasujeme o návrhu uznesenia o potrebe investovania do eh, technológií, ktoré eh, vypušťajú málo CO2, návrhy troch politických skupín. 14. návrh. Hlasujeme. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Zamietnutý návrh. Teraz e, siedmy návrh. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. 15 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania zamietnuté. Návrh 8, menovité hlasovanie. Prosím, hlasujte. Všetci už hlasovali. Končím hlasovanie. Zamietnutý návrh. Teraz pozmeňujúci návrh 9 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. Menovité hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu číslo 4. Prosím, hlasujte. Všetci už hlasovali. Hlasovanie je ukončené. Je to prijatý pozmeňujúci návrh. Odsek 14 po častiach. Pardon, e, oddelené za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, prijaté. Odsek 16, návrh 10, menovité hlasovanie, prosím hlasujte. Všetci už odhlasovali. Hlasovanie je ukončené. Tento návrh číslo 10 je zamietnutý. Teraz mm, pozmeňujúci návrh 11, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania, zamietnutý návrh. Návrh 5, menovité hlasovanie, prosím hlasujte. Všetci už hlasovali, hlasovanie je ukončené. Tento návrh číslo 5 je zamietnutý. Pozmeňujúci návrh číslo 16, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý návrh. Pozmeňujúci návrh 17 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, prijatý návrh. Pozmeňujúci návrh 19 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Overíme si to. Prosím, hlasujte elektronicky. Všetci už odhlasovali, hlasovanie je ukončené. Návrh číslo 19 je prijatý. Pozmeňujúci návrh číslo 6 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania zamietnuté. Menovité hlasovanie o čísle 18. Prosím, hlasujte. Všetci už odhlasovali. Končím hlasovanie. Tento pozmenujúci návrh číslo 18 je zamietnutý. Teraz číslo 12 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania zamietnuté. Pozmenujúci návrh číslo 1 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania. Overíme si to. Hlasujte. Všetci už stihli hlasovať. Hlasovanie je ukončené. prijatý návrh. Menovité hlasovanie teraz, návrh číslo 2. Prosím, hlasujte. Všetci už hlasovali, hlasovanie je ukončené. Číslo 2 eh, je zamietnuté. Teraz pozmeňujúci návrh číslo 13 za, Prosím, naozaj dvíhajte ruky, inak sa nám to ťažko vidí. Proti. To sa zdržiava hlasovania. Prijaté. Tretí pozmeňujúci návrh, menovité hlasovanie. Prosím, hlasujte. Všetci už hlasovali. Končím hlasovanie. Pozmeňujúci návrh číslo 3 je prijatý. Teraz hlasujeme o celom návrhu uznesenia menovite. Prosím, hlasujte. Všetci už hlasovali. Končím hlasovanie. veľkou väčšinou je tento návrh prijatý. Ostatné návrhy sú bezpredmetné. Blahoželám. Teraz prechádzame. Ale niekto sa hlasí o slovo? Nie, predsa len nie. Teraz budeme hlasovať o piatich návrhoch uznesení o prírodných katastrofách na Madejre a taktiež následky burky Xintia v Európe. Budeme sa teda pozerať na tieto návrhy e, uznesení z pera piatich politických skupín. odsek 4, 6. pozmenujúci návrh. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté číslo 5 za, proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. Číslo 10. Menovité hlasovanie. Prosím, hlasujte. Všetci už hlasovali. Končím hlasovanie. Návrh číslo 10 je zamietnutý. Návrh číslo 7, menovité hlasovanie. Prosím, hlasujte. Všetci už hlasovali. Končím hlasovanie. Sedmička je zamietnutá. Číslo 11 bolo stiahnuté. Číslo 8 menovite. Všetci už hlasovali. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Číslo 12. Menovité hlasovanie. Prosím, hlasujte. Všetci už hlasovali. Končím hlasovanie. Číslo 12 je zamietnuté. Číslo 13 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. Číslo 9 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. Ale overíme si to. Prosím, hlasujte. Hlasovanie je ukončené. Návrh je zamietnutý. Ja som sa pomýlil, ospravedlňujem sa. Teraz číslo 1 za. Proti, kto sa zdržiava hlasovania, zamietnuté. Číslo 2, menovité hlasovanie, prosím hlasujte. Všetci už hlasovali. Končím hlasovanie. Návrh je zamietnutý. Číslo 3 menovité hlasovanie. Hlasujte prosím. Všetci už hlasovali. Hlasovanie je ukončené. ja to robím vo vašom záujme. Vonku sneží chcem skončiť čo najskôr, takže hlasovanie je ukončené. Zamietnutý návrh. Návrh číslo 4 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania zamietnuté. Teraz budeme hlasovať o celom návrhu uznesenia. Menovite, prosím, hlasujte. Všetci už eh, hlasovali. Končím hlasovanie. Veľkou väčšinou tento návrh uznesenia je prijatý. Ďakujem pekne. Všetky ostatné návrhy e, sú bezpredmetné, takže teraz e, tí, ktorí by chceli vysvetliť svoje hlasovanie, pán Mikolášik na minútu. Nech sa páči. Vážený pán predseda, vážené kolegyne a kolegovia, podľa archívov štátnej správy a dostupnej literatúry bolo v rokoch one thousand nine hundred and forty eight až one thousand nine hundred and eighty nine komunistov